Dear colleagues, we... Vážení kolegovia, myslím si, že by sme mohli začať s našim rokovaním, schválením programu. Ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme náš program schváliť bez zmien. A teraz musím začať oznámeniami predsedu. Prvé oznámenie súvisí s korigendom nariadeniu 536 roku 2014 Európskeho parlamentu a Rady o klinických testoch e, liekov na ľudské použitie, ktorým sa odvoláva smernica a tak ďalej. Tu sa našla chyba v nariadení 536 o klinických testoch a k tomu Európsky parlament prijal stanovisko v prvom čítaní 2. apríla 2014. Týka sa to nekonzistentnosti medzi textom ustanovení článku 8.5, 19.3 a 23.5. To sú takmer identické, čo sa týka textu. Európsky parlament bol požiadaný príslušnými odbormi rady aby súhlasil s návrhom korekcie týchto chýb a preto máme korigendum na schválenie textu podľa pravidla 231 výbor, gestný výbor preskúma tento návrh korigenda a predloží to parlamentu. Ak E, to znamená nápravu chyb, ktoré sa dajú takýmto spôsobom napraviť. Korigendum sme zaslali riadnym členom Envy piatok, ak do dnešného dňa nebudú vznesené žiadne výhrady, tak budeme korigendum považovať za schválené a následne bude predložené do parlamentu a um, oznámené na oktobrovom prvom plenárnom zhromaždení, e, zasadnutí. Druhá správa sa týka revízie poriadku. Navrhuje sa to všeobecná revízia vnútorného poriadku parlamentu, ktorý má vstúpiť do platnosti v januári 2017. Revízia sa týka viacerých vecí, ktoré sú dôležité našej, pre našu prácu predovšetkým. Sú to rokovanie o legislatívnych spisoch a v, má príliš nabitý harmonogram a, a na 8. novembra to bolo naplánované. Ak e, máme e, sa vyjadriť ako Envy k tomuto špecifickému bodu, koordinátori sa rozhodli stanoviť lehotu na pozmenujúce návrhu len po anglicky e, k návrhu správy AFKO do štvrtku 6. oktobra na poludne. Hlasovať sa bude 13. oktobra a zmena bude predstavovať stanovisko Envy. Dnes máme tlmočenie v 21 jazykoch a elektronickej podobe máte e, v dispozícii všetky dokumenty, ako je už zvykom. A teraz môžeme prejsť na hlasovanie. Máme prvé hlasovanie o transtukoch. A ak ste pripravení, tak môžeme okamžite začať s hlasovaním. Pozmenujúci návrh Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 56 za, proti, zdržali sa, schválený. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 62 za, proti, zdržali sa. Preverme. Ak ste všetci hlasovali, tak končím hlasovanie. Schválený. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 68 za. Ospravedlňujem sa. 69. 68 odpada. 69 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 71 za. Proti. Zdržali sa. Overme. Ak všetci hlasovali, tak môžeme uzavrieť hlasovanie. Schválený. A poďme na pozmenujúci návrh. 72 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Hlasujme teraz o 85 podmenujúca návrhu za, proti, zdržali sa, schválení. A poďme na 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 88 za, proti, zdržali sa. Overme. Ak všetci hlasovali, tak môžeme ukončiť hlasovanie. Schválený. Kompromis 7 za, proti, držali sa, schválený. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený. A poďme teraz na pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti, zdržali sa, overme. Ak všetci hlasovali, tak končíme hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 33 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa schválení. 35 za, proti, zdržali sa schválení. 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 43 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutý 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. za, proti, zdržali sa, schválený. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa schválení. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konečné hlasovanie elektronicky. Ak všetci hlasovali, tak končíme hlasovanie chválený. Blahoželáme autorom a spoluautorom a poďme na ďalšie hlasovanie. Takže teraz hlasujme o leteckej stratégii pre Európu. Začneme kompromisom 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 49 za, proti, zdržali sa schválený. 50 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa, overme. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí a 69 za, proti, zdržali sa schválení. A celkové hlasovanie elektronicky. Ak všetci odhlasovali, tak uzatváram hlasovanie. schválené. A môžeme pokračovať v našom rokovaní prezentáciou návrhu stanoviska výboru ENVY, výboru TRAN, logistika v EÚ a multimodálna doprava e, v nových koridoroch TNT žiadam všetkých členov, ktorých nezaujíma diskusia na túto tému, aby opustili e, urýchlenie tieto priestory a aby náš spravodajca, pán Zofoli, mal možnosť predstaviť svoje stanovisko. Vážení kolegovia, Poprosím vás, opustite miestnosť, tí z vás, ktorí tu nechcete zostať. A svoje zaujímavé diskusie môžete mať mimo tejto miestnosti. Pán Zofoli, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia Výbor pre dopravu pádom požiadalo stanovisko z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týka logistiky a systémov multimodálnej dopravy v koridoroch TNT. Jedná sa o strategický sektor. Logistika prispieva 30% tvorbe HDP v Európe, 50% hotovej nákladov na hotové výrobky súvisia s logistikou. A v podstate od nášho výboru sa žiada, aby predložilo stanovisko k novej stratégii pre logistiku od roku 2017. Samozrejme sme uprostred krízy, E, potom tu aj kríza utečencov, ktorá má dopad na dopravu, máme Brexit, e, máme environmentálne problémy, určité záväzky, ktoré sme spravili napríklad na COP21 v Paríži, že chceme znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 a samozrejme doprava prispieva asi štvrtinou E, týmto skleníkovým plynom a dve tretiny tohto e, podielu sú z cestnej dopravy. Takže musíme zabezpečiť udržateľnú dopravu, cestnú dopravu. Cestná nákladná doprava je najviac využívaná, pretože je najlacnejšia a najrychlejšia. A aj preto, že sme na to zvyknutí Musíme zabezpečiť zmenu rozmýšľania a zmenu návykov. Mm, je tu stratégia just in time, všetko na poslednú chvíľu, lebo presne na daný okamih, čiže snažíme sa znížiť e, prepravu tovarov na sklad. A to znamená, že potrebujete presúvať tovary rýchlejšie a tým pádom je potrebné zlepšiť fungovanie dopravy. Takisto sa hovorí o obehovom hospodárstve, nové metódy. A obehové hospodárstvo znamená aj to, že tovar alebo suroviny a odpad sa nebudú považovať za problém, ale za zdroj. <clears throat> Čiže musíme mať e, opätovné využitie e, produktov, recykláciu, opätovné zhodnotenie. Čiže to vyzerá ako obehové hospodárstvo, ale nebolo to zakomponované do sektoru dopravy. Ide proste o novinky, o obrátenú logistiku. Tento materiál dopieme, aby sa znovu použil, aby sa zhodnotil. A to sú významné aspekty zníženie emisí skleníkových plynov, zmenšenie znečistenia ovzdušia, hlukovej záťaže. Tu chcem poukázať ešte na ďalšiu krízu. Logistika poslednej míle. 80 ľudí žije v meských oblastiach a vieme, čo znamenajú dopravné e, zápchy. Vieme, čo znamená keď sa musí tovar dopravovať do mesta, do mestských skladov a keď sa zaoberáme logistikou, musíme sa zaoberať aj plánovaním. V tomto odvetvi sa nedá len tak improvizovať. Pot- musíme plánovať všetkými smermi. Všetko sa musí zintegrovať, politika členských štátov, potom aj prepojenie medzi súkromnými a verejnými aktérmi, integrácia zmluv medzi rôznymi druhmi, povedzme železnica, cesta, rieky. A potrebujeme aj integráciu zdrojov, prostriedkov a podobne. Táto politika znamená, že je potrebné plánovať a musí dochádzať k výmene údajov. Preto musíme zaručiť prístup k údajom. To musí byť strategické a musíme aj investovať do digitalizácie tohto sektora. A to musí platiť až po konečnú nielen veľké, veľkí dopravovatelia musia byť pokrytí, ale aj malé podniky. Tie predstavujú totiž 90 e, podnikov v Európe. Oni potrebujú prístup k týmto informáciám, aby boli zapojení do tejto zmeny, keď chceme dosiahnuť kompletné výsledky. A potom je tu aj otázka vyškolenia personálu, tu vznikajú nové príležitosti, to znamená cenné pracovné miesta. A vidíme aj, že je niekde ťažký vývoj, dochádza k sociálnemu dumpingu, improvizovaní vodiči nákladných aut ktorí zarobajú 500 eur za mesiac eh, na cestách v Európe a vieme, že to vedie aj k viacerým e, dopravným nehodám a ďalším problémom. To znamená, že musíme mať strategicky integrovaný prístup k tomuto. A na záver by som chcel povedať, že ak, ak je cieľom presunúť tovar z ciest do na kolaj, tak musíme investovať do inovácií, výskumu, vývoja. Potrebujeme rýchlejšie, dlhšie vlaky, ktoré dokážu predniesť viac tovaru a niekedy je problémom aj údržba, pretože sa nerobí investícia len na začiatku, ale materiál sa musí neustále uh, Eh, aj udržiavať, musí sa investovať do údržby, potrebujeme efektívne koridory. Už sme hovorili o strategických korido, eh, koridoroch, ale Jednoducho potrebujeme zelenú strategickú sieť, ktorá je navzájom dobre prepojená a potrebujeme aj potom ďalšie dobré sekundárne pripojenia. Okrem toho sa musíme snažiť aj znížiť náklady. Vidíme, že vzniká mnoho nákladov a Problémy sú aj pri znižovaní tarifov, není dostatok pohnutok, musia sa platiť rôzne mýta a potom tu platí aj sada, že kto využíva, musí platiť. V mestách sa hovorí o väčšom množstve elektroautomobilov, a o obnoviteľných energiách. Ide ale aj o to, aby sa znížila doprava ťažkých nákladných aut v mestách. Európa musí tlačiť na to, aby sa rozširovali osvedčené e, postupy a musíme do tohoto úsilia zapojiť aj starostov. Tam máme aj svojich spojencov, občanov, to sú tí, ktorí každodenne zažívajú tieto ťažké problémy. A potom doprava alebo preprava odpadu, to je veľký problém, ak chceme sa priblížiť k občanom, musíme riešiť aj tento problém. Aj toto musí byť viditeľné v živote našich občanov. Toto sú body, ktoré sa riešia v tejto správe z vlastnej iniciatívy. Poukázal som na niektoré javy, ktoré súvisia s udržateľnosťou, s ochranou životného prostredia. A toto stanovisko nie je úplné, ešte sa musí doplniť. Do 11. oktobra môžete podávať pozmenujúce návrhy. A teším sa na intenzívnu spoluprácu s vami na týchto dokumentoch. Ďakujem. Teraz by som dal slovo tieňovým spravodajcom, pán Danta, pán Raje. Merci, monsieur le président. Effectivement, Michel Dantin. Ďakujem pekne, áno, pán Dantal za EPP. Žiaľ, tu nemôže dnes byť na výbore, takže sa ospravedlňuje a požiadal ma, aby som vystúpila za neho. Pán predseda, vážení kolegovia, chcem poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska, ktoré považujem za dobrým základ pre ďalšiu prácu. Súhlasím s tým, na čo upozornil pán spravodajca pre všetkým, čo sa týka stratégie dekarbonizácie dopravy, ktorá nám má pomôcť dosiahnuť naše ciele v rámci klímy, v rámci dohody dohody z Paríža, zlepšenie e, modálnej dopravy pomôže znížiť aj znečisťovanie ovzdušia v Únii. Príkladom je napríklad presun cestnej dopravy na nákladnú, e, železničnú dopravu. E, navyše návrhy spravodajcu v dvoch témach sú pre mňa prioritné. Poprvé, elektrifikácia dopravy s cieľom E, zabezpečiť väčšiu mobilitu nízkouhlíkovú náklad na dopravu v Európe na 96% závisí od ropy, ktorá má ne, nepriaznivé e, dôsledky e, v mnohých oblastiach. Na druhej strane elektrická doprava predstavuje neutrálnejšiu v podstate bilanciu uhlíkovú a zabezpečuje aj filozofiu tzv. posledného kilometra alebo poslednej míle. Druhá vec, dôrazňujem význam e, zberu údajov pre urýchlenie digitalizácie logistiky a služieb v oblasti logistiky. A tu chcem podporiť rozvoj metódy jednotného spoločného v podstate účtovania e, a započítania e, uhlíka E, v celej sieti e, logistiky. Budem spolupracovať so spravodajcom a nepochybujem o tom, že nájdeme kompromis e, pre tento text. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Dorman. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. Je to veľmi dôležitá téma, musíme s tým niečo urobiť. Hovoríme o doprave a budovách, ktoré produkujú CO2 a toto musíme riešiť. Ťažké nákladné vozidla sú dôležité a veľmi často ale blokujú E, pri cestách do firiem. Jednoducho vodiči musia byť dobre vyškolení, aby to vedeli robiť. Proste potrebujeme fabriky a jednoducho je dôležité, aby sme vedeli dostať tovar na čas. A toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré musíme riešiť. Potom je tu bezpečnosť na našich cestách, pri týchto ťažkých nákladných vozidlách. A musíme sa zamyslieť nad tým, ako ich dokážeme e, spraviť bezpečnejšími, pretože žiaľ Bohu vidíme, e, veľmi často, že alkohol za volantom vzrastá a potrebovali by sme nejaké také zámky, e, ktoré by auto zablokovali, keď zistia alkohol, pretože je to niečo, čo je veľmi nebezpečné. Toto je e, nová vec a tam potrebujeme spojencov, aby sme to mohli ďalej rozvíjať a aby logistika fungovala E, teším sa na spoluprácu a myslím, že sme sa už vydali správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ja to Maki. Ďakujem veľmi pekne. Ako už spravodajca povedal, Táto doprava predstavuje asi 25 európskych emisí skleníkových e, plynov. A je to dôležité, keď chceme dosiahnuť pro, e, naše výsledky, musíme, musíme jednoducho dosiahnuť zmenu, zmeny a praktické kroky, a takéto zmeny sú práve tie najťažšie zmeny. A ja dúfam, že európska legislatíva nespomalí pokrok. Určite dojde k zmenám medzi členskými štátmi a členské štáty by mali mať tú slobodu experimentovať, ako znižiť emisie z odpadu. Niekedy potrebujeme aj doprava, to nie je len o telefónoch alebo o smartfónoch. Ide tu aj o zachytenie zmeny a mali by sme mať menšiu mobilitu a rozumnejšie rozhodnutia a akcie. Toto platí pre parlament, ako aj pre ostatnú časť spoločnosti. a parlament by mohol byť avantgardou. A predstavme si, koľko tu máme sídiel napríklad a koľko to predstavuje emisí a zbytočnú mobilitu. Toto je jedna z možností, ako to merať. A Európska únia môže zmeniť svoje postoje a môže tu poukázať na členské štáty. Ja som presvedčená, presvedčený, že zvý, presvedčená, že zvýšenie efektívnosti tu pomôže aj pri oprave osôb a tovarov. Len sa pozerajte na to, ako vyzerá doprava na Beliarde, auta a potom tam sedí len jeden človek a verejná doprava. Aj to je niečo, čo je k dispozícii. Je to rýchlejšie a imesie sú nižšie ako v osobnej doprave. Môžeme posilniť verejnú dopravu a tým znížime emisie. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za túto vynikajúcu správu a mňa by zaujímalo, kam smerujeme a čo bude ďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz za pani Konečnú, pani Bojlan. Ďakujem veľmi pekne. Požiadali ma, aby som sa vyjadrila k niektorým veciam, ktoré bude e, riešiť v správe. Víta, e, že komisia chce urobiť normy pre e, palivo pre nákladné vozidla, ako aj pre limity a komerčné vozidlá sú v mnohých firmách problémom a Limity CO2 v doprave sú veľmi dôležité, ináč by sme nemuseli napríklad skúmať Dieselgate. A pokiaľ ide o e, nákladné ťažké vozidla, tak sme menej znepokojení, pretože predstavujú 5 len na cestách, ale 25 spotreby benzínu, paliva a emisí a preto nedošlo k žiadnemu zlepšeniu a toto treba zlepšiť. A ďalej potrebujeme verejné e, nabíjacie stanice pre elektrické vozidla v mestách a potom aj riešenia pre TNT, aby sme lepšie riešili takéto problémy. Ďalej sú tu skúsenosti aj členských štátov s rozpočtovami. A ešte treba chápať aj to, že zvýšenie konektivity pomôže ľuďom a podnikom e, rájsť. A ak na niekoho zabudneme, zabraníme lepšej socioekonomickej budúcnosti. A ja za seba môžem povedať, že ja som z takej krajiny, ktorá začila, zažila nedávno rozpočtové problémy a taktiež e, sme v Írsku e, nepracovali dostatočne so železnicou a žiadame neustále vládu v Írsku, aby, aby rozvinula železničnú sieť na západe krajiny obre, pobrežia. A teraz AFD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať kolegom za návrh stanoviska aj uh, správy, teda návrh správy, ktorú predložili. Je tam mnoho pozitívnych bodov, napríklad to, že existujú veľké výzvy, ktoré treba prekonať a ak chceme udržateľnejší spôsob dopravy a tovarov. A potom vítam aj to, čo tu povedal o znižovaní emisí skleníkových plynov a výsledok 20. Takže chcem sa ešte dotknúť niektorých vecí, ktoré by mali byť viacej zdôraznené v texte. Potrebujeme energetickú účinnosť v logistike, aj v multimodálnej doprave a potrebujeme presunúť veľké množstvo cestnej dopravy na kolaje. Okrem toho musíme zabezpečiť aj stanovenie jasných cieľov, najmä pre tovar, ktorý je dopravovaný na väčšiu vzdialenosť ako 300 metrov. Biela kniha komisie hovorí, že všetko, čo ide ďalej ako 300 kilometrov, musí prejsť cesty na multimodálnu dopravu. 30 do roku 2030 a potom až 50 A potom je tu mnoho ďalších vecí, ktoré treba ďalej riešiť v tomto dokumente a zdôrazniť. Napríklad E, životné prostredie. Tam by mali byť veci záväzné pri vybudovaní, pri budovaní infraštruktúrnych investícií a účasť verejnosti pri rozhodovaní sa musí tiež zlepšiť, najmä ak investície do infraštruktúry by mali negatívny dopad na týchto ľudí. Takže Proces rozhodovania musí byť transparentnejší a musíme mať istotu, že zdroje z členských štátov a EÚ, ktoré sa využívajú na investície, sa riadne investujú. Musíme mať istotu, že máme realistické investície Často sú dopravné toky nadsadené a veľmi často sa robia investície, ktoré nie sú udržateľné. Ďakujem pekne. Ďalej poprosím kolegu z komisie. Dobrý deň, pán predseda, vážení kolegovia. Mám sa Peter de Meyer, som z DG Move a Pozorne som si vypočul e, spravodajcu aj ostatných e, poslancov. Myslím, že nemusím nejako detailne tie návrhy prebrať, akorát chcem potvrdiť, že v prípade väčšiny aktivít a návrhov komisia pripravuje návrhy. Nedávno sme prijali oznámenie o nízkouhlíkovej mobilite a tešíme sa na vaše stanovisko, ktoré pôjde na výbor TRAN a potom sa radi pozrieme aj na konečnú správu e, pani Sender a výboru TRAN a potom radi budeme pokračovať v dialogu s vami, pokiaľ ide o túto dôležitú výzvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, poprosím opäť pána spravodajcu Zofolio, aby zhrnul celú diskusiu. Ďakujem pekne. E, chcem iba e, pripomenúť, aké máme lehoty na, pozmeňovací, na pozmeňovací návrhy. Je to 11. október, tá lehota, čiže času nie je veľa. A okrem toho chcem povedať, že máme podobné ciele, všetci, čo tu sedíme, takže ak budeme spolu dobre spolupracovať, tak určite aj e, konečný text bude pozitívny. Chcem ešte pripomenúť hovorí pán predseda, aj ja tú lehotu na pozmeňovacie návrhy 11.10.12.00 hlasovať sa bude 8.11. v prípade NV a v prípade e, TRAN, výboru TRAN e, 5.12. Ďalší bod na našom programe e, je text e, pána spravodajcu Dankena Môžeme sa rozprávať aj o pozmeňovacích návrhoch, ktoré pripravili kolegovia, pokiaľ ide o ETS. Takže začneme s pánom spravodajcom. Uh, nech sa páči, pán Duncan. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I am happy to... Ďakujem pekne. Ja si rád vypočujem e, pripomienky, akurát bohužiaľ musím ísť e, trochu skôr preč, lebo sú tu demonstrácie, takže nechcem to nejako naťahovať. To je z mojej strany za všetko. Okay. Uh, with... Dobre, takže tieňový spravodajca, alebo spravodajcovia, ktorí tu sú, pán Beret, doteraz som ho tu videl, ale prípadne pani Dali môže e, začať na miesto pani Guteran. Nech sa páči, Miriam. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi Dankenovi. Ja mám niekoľko pripomienok. Som tu na miesto pani Guteland, ktorá je téma spravodajkynia za socialistov. Dnes tu ona nemôže byť a ja som túto tému prebrala s ňou a viem, že rokovania medzi e, spravodajcom a tieňovými spravodajcami sa začali dobre a prebiehajú konštruktívne. Za to sa chceme poďakovať aj pánovi spravodajcovi. Aká je naša pozícia ako skupina SAD? Socialisti a demokrati to vnímajú, že reforma ETS fáza 4 e, je veľmi dôležitá téma. Po dohode z Paríža je jasné, než kedykoľvek predtým, jasnejšie než kedykoľvek predtým, že musíme byť lídrom e, smerom e, k nízkouhlíkovej E, spoločnosti a práve ETS je v tomto dôležitý nástroj. Tentokrát to musíme nepokaziť. E, socialisti chcú, aby z tohto nástroja bolo to, čo vždy malo byť z tohto nástroja, teda taký progresívny, stabilný systém, e, ktorý je predvydateľný a ktorý dáva dobre stimuly podnikom, aby investovali do nízkoemisných technológií, čo zároveň je, je zároveň investíciou aj do klímy a do našej budúcnosti ak sa toto má stať, najprv treba zmeniť nejaké veci. Poprvé, treba znižiť systematický nadbytok emisných kreditov na trhu. Doteraz tomu tak bohužiaľ bolo a tým pádom ten systém nefungoval e, poriadne, nebol efektívny. Tie cenové signály boli nesprávne. Momentálne rokujeme o reforme, e, treba túto príležitosť využiť, aby potenciál ETS prispieval k tomu, aby sa splňali ciele EÚ v oblasti klimatických zmien. Takže socialisti navrhujeme viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré vedú k znižovaniu emisí v súlade e, s cieľmi EU 2050. Lineárny redučný faktor treba znížiť a výrazne znižovať tú e, plusovú bublinu e, povoleniek na trhu a zároveň treba umožniť aj zrušenie zrušenie nealokovaných povoleniek. Takisto je dobré, že tam máme hornú hranicu na voľnú alokáciu. ETS e, má byť e, trhový aukčný systém, kde aktéry predávajú a kupujú kredity. Je to teda systém, kde znečisťovateľ platí a voľná alokácia je iba dočasnou výnimkou z tohto pravidla. Čiže podporujeme to, aby tam zostalo tých 57% e, ten podiel na aukcie a chceme, aby naďalej sa tento podiel zvyšoval. Malo by to byť prirodzeným princípom, že príjmy, ktoré idú e, z aukcií e, takýchto kreditov, sú e, potom tzv. embarkované, teda využívajú sa iba na environmentálne účely je dôležité, aby tento systém bol spravodlivý, chceme preciznejší a lepší systém alokácií, tak aby bolo jasne povedané, aké sú tu e, možnosti vystavenia presunu uhl- e, voči presunu uhlíka, aby sme teda hovorili o tých e, sektoroch, ktoré sú najviac exponované týmto rizikám a najviac potrebujú našu pomoc. E, treba to nastaviť tak, aby iniciatíva, inovácie bola súčasťou e, celého tohto systému, aby boli podporované najlepšie výkony. Takisto podporujeme častejšie aktualizácie úrovní, tak aby, tá, e, aby sa to, ten systém dal lepšie vykalibrovať. A keďže sa máme bol spravodlivejší, chceme centralizovanú dohodu na úrovni EÚ, pokiaľ ide kompenzáciu nepriamých nákladov, ktoré e, sa prejavujú v cenách elektriny. Momentálne máme takú situáciu e, v členských štátoch, že niektoré krajiny podporujú, pod, poskytujú podporu a iné nie, to nie je spravodlivé. Takisto dôležitý bod pre nás je solidarita, tak aby nikto nebol vylúčený, pokiaľ ide o tranzíciu, e, ktorá nám umožní nízkouhlíkovú alebo bezuhlíkovú spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby naša snaha proti klimatickým zmenám nemala nejaké negatívne sociálne dopady, takže navrhujeme nový fond spravodlivej tranzície, tranzície alebo spravodlivého prechodu e, a pomôžeme takto tým, tým regiónom, ktoré sú od e, E, takýchto sektorov závislé. Samozrejme, inovácia bude tiež dôležitým aspektom, ak chceme z ETS spraviť lepšie fungujúci systém do budúcna. A e, navrhujeme posilniť e, inovačný fond. Je veľmi dôležité, aby, tieto, aby tento fond podporoval výskum a vývoj, aby podporoval európske podniky a trval udržateľný rozvoj. Takže tieto opatrenia, keď sa príjmu, sme presvedčení ako socialisti, že ETS sa môže stať dobre fungujúcim nástrojom, tak aby sme mohli znižovať e, emisie a aby sme vytvárali dobré e, stimuly a motivácie pre e, priemysel do budúcna. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, ďalej pán Belet. Ďakujem pekne, dobré ráno, dobrý deň kolegovia. Čo sa týka hlavných tém e, tohto dôležitého bodu, je tu tá lineárna redukcia, ten faktor. My e, ako EPP podporujeme návrh Európskej komisie pokiaľ ide o tie 2%. To my jasne podporujeme. Podľa nás už teraz je to ambiciozný návrh, ktorý pripravila komisia. Je to súčasť našich e, záväzkov, pokiaľ je Parížský summit a treba, aby sme rešpektovali naše medzinárodné záväzky, ale zároveň pozerali sa aj na e, tú snahu, ktorú vykonávajú naši medzinárodní partneri. Takže podporujeme v tomto návrh komisie. Pokiaľ ide o ten podiel, e, ktorý ide na aukciu, na dražbu, to je tiež dôležitá súčasť tohto návrhu revizie. Tam EPP e navrhuje 52% namiesto 57%. Vieme, že mnohí aktéry, aj mnohí ľudia v tejto miestnosti hovoria o rozhodnutí rady z roku 2014. Samozrejme, toto rozhodnutie rešpektujeme a pripomínam všetkým, že závery rady hovoria, že podiel povolenie, ktoré pôjdu na dražbu, sa nemajú e, znižovať, ten podiel sa nemá znižovať, ale nie je tam napísané konkrétne číslo, takže my nespochybňujeme e, závery rady, práve naopak, ale naše výpočty vychádzajú z tých povolení, ktoré boli určené na voľnú alokáciu na začiatku e, obdobia, takže pri, preto sa dopracujeme my k inej hodnote, a to tých 52%, čím E, pádom e, je tam viacej priestoru pre voľné, do, e, voľné, voľné povolenky. A netreba zabudnúť na to, že nedávame voľné povolenky alebo zadarmo povolenky každému. Je to 10% v prípade tých najlepšie fungujúcich inštalácií, čiže iba pre tých najlepších e, aktérov, tých, ktorí majú najlepší výkon. Súhlasíme s tým, že treba dať tam istú, istý stimul, aby sa emisie CO2 znižovali do budúcna. Pokiaľ ide o ETS a vzťah E s ne-ETS, respektíve letectvom a lednou dopravou, tak e, tam je e, konsenzus v tom, že aj tieto sektory sa budú musieť viac snažiť, podobne ako ostatné sektory ETS. Potom voľná alokácia a to odstupňovanie, tiering, to sú ďalšie návrhy tohto, alebo ďalšie súčasti tohto návrhu. Chcem povedať E, niečo o tom, čo hovoria trhoví analytici, napríklad Thomson Reuters, to, to je organizácia, ktorú všetci tu rešpektujeme, a oni hovoria nasledovné, pokiaľ ide o ten súčasný návrh odstupňovania e, a navrhujú to viaceré alebo podporujú viaceré skupiny. E, oni hovoria, tento návrh pre fázu 4 spôsobí výrazné zisky pre niektoré sektory, pri potom, pričom niektorý sektor, ako napríklad cementársky, možno tu na kolega prichádza trochu neskôr, rozumiem tomu, ale Dobre, vy príjete neskôr. Dobre, takže ja zopakujem e, ten citát pán e, predseda Thomson Reuters. Opakujem, že to je rešpektovaná organizácia aj zo strany zelených a oni hovoria, že je fáza 4, takýto návrh E, tohto týringu e, bude spôsobovať veľké zisky pre niektoré sektory, ale niektoré iné sektory, ako napríklad cementársky sektor, e, ten bude mať z toho vyplývajúce náklady a ich konkurencieschopnosť tým môže byť ovplyvnená negatívne. Čiže je to zaujímavé, že štúdie ukazujú, že niektoré dôležité sektory sú negatívne, negatívne ovplyvnené takýmto návrhom odstupňovania a ja keď som to preštudoval, som sa nakoniec vrátil návrh k tomu pôvodnému, naspäť k tomu pôvodnému návrhu komisie, to je taký binárny návrh, ten je podľa mňa lepší. Ďalej tie benchmarky. Navrhujeme ambiciozne ben, e, benchmarky, benchmarky, ale Eh, aby sme s tým začali pred novým obchodným obdobím, aby sme rátali s nejakou rozumnou trajektóriou pre druhú eh, časť, pre tú druhú fázu. Vieme, že sektory, respektíve aktéry, eh, potrebujú mať istú stabilitu, predvydateľnosť, aby tam bola teda trajektória pre tie benchmarky, ktorá je rozumná, na základe reálnej, reálneho výkonu a nie, že budeme my teraz určovať veci do roku 2030 e, na základe hodnôt z roku 2008. To podľa nás je absurdná predstava. Ďalej kvalitatívne hodnotenie. Tu je, myslím, veľký konsenzus, aby sme sa pridržali tohto kvalitatívneho hodnotenia, aspoň teda dúfam, aj keď niekedy mám pocit, že rôzne skupiny podporujú to, aby sme kvalitatívne hodnotenie nerušili, aby sme si to naopak ponechali. Pokiaľ je CSCF, to je ten korečný faktor, e, rozhodnutie neaplikovať to na tých 10% najlepších, e, najvýkonnejších e, aktérov, to podporuje aj Miriam, to ste vypovedali, čiže my takisto podporujeme tento princíp, takisto ste hovorili o tej dynamickej alokácii, o tomto princípe, ktorý takisto podporujeme. A potom dôležitý prvok, dôležitý aspekt je otázka nepriamých nákladov a to je taká sporná téma, nie je to ľahké vyriešiť. Myslím, že si môžeme povedať, že je tu podpora harmonizovaného prístupu, aspoň do istej miery, nielen na našej skupine, ale aj v niektorých iných skupinách v tomto parlamente. To je veľmi pozitívne, ale myslím, že plná kompenzácia na úrovni EÚ bude veľmi ambiciozná, ťažko dosiahnutelná a treba sa teda počkať, či členské štáty môžu e, nejakým spôsobom e, doplniť tú národnú podporu. Čiže harmonizovaný prístup spoločne s istou flexibilitou, pokiaľ ide o e, národnú úroveň, tak aby sme dosiahli kompromis. Pokiaľ ide o malých emitentov, je dobre vidieť, že obavy malých emitentov sú e, zdieľané v jednotlivých politických skupinách. Toto vidíme podobne. A pokiaľ ide o interakciu e, s ďalšími politikami, to je moja posledná vec, ktorú som chcel povedať. Tam e, chcem povedať, že je istá dohoda, že treba zohľadniť skutočnosť, že táto ETS alebo dopad ETS, systému ETS spoločne s inými národnými e, politikami, obnoviteľné zdroje, energetická efektívnosť a tak ďalej. E, tie všetky majú samozrejme ten istý cieľ znižovania emisí CO2, že takisto treba zohľadiť aj dopad jednotlivých politik, dať to dokopy a nie pred tým, teda musíme vedieť e, pred tým, ako sa to obdobie začne, aké dopady jednotlivých politik budú ale sme za to, aby e, dopad týchto opatrení, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, bol e, zohľadnený vopred a rátalo sa s ním. Tak to sú naše hlavné pripomienky, pokiaľ ide o hlavné témy návrhu ETS. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. Ďalej pán Kau, vy môžete vysvetliť vašu pozíciu? Ja by som sa ešte vrátil o krok dozadu. Vrátil by som sa ešte do Paríža minulý rok, tam všetky politické skupiny vítali e, úspech tohto, hovorili, že to je veľmi dobré a teraz politické skupiny e, tlačia na to, aby e, členské štáty to ratifikovali už zajtra, pretože podľa všetkého je to pre nás veľmi dôležitá téma. ľudia videli, čo sme dohodli v Paríži, alebo iba bolo e, príjemné tam byť, niečo sa tam spravilo, ale v skutočnosti ideme ďalej. Podľa mňa prázdnota v tejto miestnosti tiež o mnohom vypoveda. Toto je jeden z najdôležitejších nástrojov, ktorý máme, pokiaľ ide o politiku klimatických zmien v EÚ. Výbor Envy je gestorský výbor. Toto je jeden z najdôležitejších bodov, ktorý momentálne máme vôbec. A pozrite sa, koľko ľudí tu chýba. Takmer tu nemáme europoslancov. Viete prečo? Lebo veľa ľudí jednoducho sa vzdalo. Už e, neberia, neberú vážne tento nástroj. To je realita. Takže jeden z hlavných nástrojov, ktorý potrebujeme mať, ak chceme niečo s Parížom spraviť, a vidíte, ako sa to politicky podporuje. To je najväčšia obava, ktorú mám. A predtým, ako začneme robiť e, konkrétne e, veci, meniť e, súčasný systém, ktorý nedobre funguje, treba sa zamyslieť nad tým, prečo ľudia sa už nezúčastňujú, prečo takéto problémy máme. Takže ja musím to takto cynicky povedať pánovi Beletovi, vy zrazu sa veľmi sústredujete na to, čo hovorí Thomson eh, Reuters, tak si prečítajte všetky, vaše, všetky ich štúdie, aj tie, kde sa píše, že súčasný systém nefunguje dobre a že sa mm, vyžaduje kompletný, kompletné prekopanie tohto systému. A momentálne žiadne kompletné prekopanie sa nenavrhuje. Možno tru, trochu tu mali emitenti presun uhlíka a tak ďalej, ale Thomson Reuters o tomto nehovoria. Oni hovoria, že tam je veľký nadbytok v tomto systéme do roku 2020 a ide tam o vyše 2,5 e, miliard e, povoleniek. To oni hovoria. A my tu teraz preberáme veľmi detailné veci. Iba chcem vysvetliť, e, prečo ja mám tiež čoraz viac pocit, prečo by som mal investovať snahu do vylepšovania tohto systému. Keď sa pozrite na súčasný návrh, čo je momentálne na stole, ak nespravíme nič, pokiaľ ide o ETS, pokiaľ necháme systém tak, ako je, tak všetky pravidla, pokiaľ ide o presun uhlíka, sa zastavia do roku 2020. Všetky výnimky, článok 10c a tak ďalej, to všetko zastane. V roku 2020. Mne to nevadí. Sú rôzne ľudia, ktorí budú nervóznejší, keď sa zmení alebo skončí presun uhlíka. Mne to nevadí, takže áno, komisia pripravuje nejaké pravidlá, administratívu a tak ďalej, ale v skutočnosti iba zvyšujú ten e, faktor lineárnej redukcie na 2,2. Čo to znamená, pokiaľ ide o získavanie povoleniek? Znamená to približne 400 miliónov do roku 2030. Takže komisia vo svojom návrhu ako keby vyhráva alebo získava 400 miliónov povoleniek. Chcem sa iba vrátiť k tomu nadbytku v systéme. 2500 miliónov, čiže 2,5 miliard povoleniek. Toto je iba 400, o čom tu hovoríme. Ale zároveň komisia navrhuje, že zoberie 250 miliónov e, z toho systému MSR a umožní ďalšie nealokované e, povolenky dať do tej rezervy. To je dokopy 400 miliónov. Takže tých 400, ktoré získame, e, tých 400 vlastne komisia dáva z 3. do 4. fázy. Aké je, aký je zisk, environmentálny zisk tohto nástroja? Žiaden. Čiže pre mňa je čoraz viac e, jasné, že môžeme hlasovať proti čomukoľvek, potom možno sa ani nepracujeme k dohode a mne to nevadí, pretože uh, environmentálny zisk e, žiaden nie je. A o tomto hovoríme, keď hovoríme o ďalších krokoch po Paríži. A všetci hovoria, že to je dôležitý nástroj. Dnes to stojí 5 eur na tonu uhlíka, e, za tonu uhlíka. A keď e, niekto povie, že by to mohlo ísť na 2,4, potom sa povie, že to bolo veľmi rýchlo, potom to sa spadne alebo zniží sa vlastne celé to špekulácie. To je jediné, čo mení tú cenu. Takže máme nefungujúci nástroj, nie je tam žiadny environmentálny zisk, čiže o tomto teraz budeme hovoriť po Paríži. Ak áno, tak možno na budúce, podobne ako GUE, ani tie nemá spravodajcu z ALDE, tu tiež nevidím. Prečo sa tomu vôbec venovať? A ja si myslím, že o tomto treba diskutovať oveľa detailnejšie. Čo s tým spravíme? ak chceme toto vyriešiť. Toto potrebujeme spraviť. A preto napríklad potrebujeme sa naozaj pozrieť na to, ako budeme riešiť e, systém a vytvárať e, istý nedostatok, e, aby tam nebol nadbytok povoleniek tak ako teraz. Potom môžeme hovoriť o presune uhlíka. Ale najprv potrebujeme, aby ten systém fungoval a budúci rok Čína začne so svojím národným pilotom, pilotným programom, pokiaľ ide o ETS a od roku 2020 e, ďalej začnú aj obchodovať. Takže ak sa budeme sústredovať iba na presun uhlíka a tieto pravidlá, treba sa pozrieť na to, čo robí zvyšok sveta, pretože pokiaľ ja viem, začali sme hovoriť o presune uhlíka, lebo sme povedali, že spravíme to vtedy, ak medzinárodná aktivita neexistuje, ale svet sa mení, e, konajú a my diskutujeme o tom, čo už bolo. Ďakujem pekne. Som smutný z toho. Thank you very much. And now Miss Evi. Ďakujem pekne, pani Evi. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám veľa podobných názorov ako pán Eckhart. A ak sa pozrieme na tento spis, tak uvidíme, že tam je množstvo nedostatkov v tejto politike, čo sa týka politiky boja proti klimatickým zmenám to by malo byť jedno z pilier, jeden z pilierov, na ktorom to celé stojí, ale to nie je ani pilier a nedosahuje to žiadne jednoznačné výsledky. Ak hovoríme o znížení emisí, ktoré sa nám už podarilo dosiahnuť, bolo to preto, že sme vylepšili energetickú efektívnosť vo výrobe a nesúvisí to s e, skutočnými investíciami do našich firiem tak, aby boli čistejšie a menej znečisťovali. A parlament má tiež svoju úlohu, ktorú musí zohrávať. Samozrejme, nemôžeme jednoducho teraz na túto politiku zabudnúť, ale možno by sme sa mali na to pozrieť z dlhodobejšieho pohľadu a pozrieť, hľadať odpovede aj niekde inde. musíme kvantifikovať e, obsah uhlíka v produktoch napríklad. A takým spôsobom e, hľadať nejaké riešenia na problémy s klimatickými zmenami. Tie kompromisy, o ktorých diskutujeme, no k ním poviem len toľko, že sú tu priority. Ak dáme vysokú cenu na CO2, to je jediný spôsob podľa nás, ako zabezpečiť to, že členské štáty budú mať dostatočné zdroje a dostatok financií v rozpočtoch, aby e, mohli spraviť niečo so sektormi, na ktoré sa celý systém vzťahuje. Takže bezplatné kvóty by sa mali znižiť na minimum. Mali by byť aukcie bez výnimiek. A čo sa týka 2,2% lineárna redukcia, to je podľa nás príliš nízko, dokonca ani 2,4 by nestačilo. To je len taký drobný krôčik vpred a ak musíme o tom rokovať ešte s radou, dostávame sa tým do ťažkej rokovacej pozície, takže toto by malo byť nastavené vyššie podľa nás. 50 tisíc tón ako limit pre e, opt-out pre malých emitentov. Opäť to nemôžeme, ani toto nemôžeme podporiť, pretože to umožní malým emitentom to, že nebudú mať ani kompenzačné opatrenia. Čiže opäť potrebujeme mať určitú maržu pre rokovania. A obavy nám robí aj podpora CCS. Podľa nás ropné spoločnosti, ktoré ťažia brand, tie jediné by z toho mali prospech A asi by došlo k, v podstate k ťažbe na uskladnenie, miesto toho, aby sa obmedzila ťažba a potom, ak bude dochádzať k nehodám, tak máme ďalšie problémy a členské štáty budú musieť riešiť tieto problémy E, pretože tie mali v podstate pod svojou kontrolou e, tieto uskladňovacie jednotky alebo teda priestory uskladňovacie. Takže je potrebné zabezpečiť to, aby pilier, na ktorom stojí politika, e, fungoval. Musíme zmeniť taktiku. Ďakujem pekne. Pán Líze. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracujú Myslím, že musí byť jasné, že tento návrh má rôzne aspekty. A najprv chcem poukázať na to, čo je dôležité pre EPP a čo nás nepokojuje. Sú odvetvia, ktoré na základe technických možností nedokážu znížiť CO2 a hrozí, že tieto odvetvia sa jednoducho stratia, odídu. A aj v Číne síce vidíme pozitívny vývoj a Paríž predstavuje dôležitú zmluvu, A takáto ambícia intenzívneho priemyslu, ako je to v návrhu, sa veľmi ťažko nachádza u našich konkurentov v týchto oblastiach. Preto si my myslíme, že potrebujeme viac bezplatných alokácií pri energeticky náročné odvetvy, ako je oceliarstvo, cementárne, chemický priemysel, hnojiva, ktoré majú objektívne problém s týmto návrhom. Myslím si, že majú dobré argumenty a keby sme im dali troška vzduchu a nedali len 10% najlepším podnikom 100% bezplatné prídely, to by sme chceli zmeniť. Je to naozaj naša veľká priorita. A preto chceme viac bezplatných alokácií a nami navrhovanú redukciu. A teším sa, že aj jednotlivé členské štáty to signalizujú, napríklad vrátane toho, ktorý poznám najlepšie a ktorý zatiaľ ešte stále nemá nejaké oficiálne stanovisko ale v najbližších dňoch bude aj pozícia Nemecka, ktorá to podporuje a tu nejde o 1% alebo 1,5% tohto prídelu. Tam potrebujeme viac, my žiadame 5% a chcem poprosiť, aby sa autor takto pohol týmto smerom. Už niečo urobil, ale bolo by fajn, keby to bolo viac. A aj celkovo. Vypočul som si prehovory. A sú veci, čo sa dajú kritizovať, ale nezabudnime na to, že, vytvára, že odstraníme mechanizmy CDM. To bolo do, teraz možné dosiahnuť 20 do 2020, aby sa mohli použiť kredity z tretich štátov. To teraz rušíme. To je výrazné sprísnenie. Ja to považujem za správne. My ako IPP sme za. Ale netreba to skovávať pod stôl, keďže v Montreali sa o tom vlastne teraz rokuje, že to je jediné, čo ICAO hovorí, že urobí v leteckom priemysle a my to CDM odstraňujeme. A tých 20 o, do 2020, v ďalšom 10 ročí ďalších 20 bez CDM, tak je to ambiciozne. Ale počujem aj to, že mnohí nielen environmentálne mimovládky, ale aj producenti prúdu a predstavitelia elektrárni, ktorí radi by chceli investovať do technológií bez CO2, žiadajú väčšiu mieru ambicioznosti. A tu sa dá určite nájsť aj kompromis. To znamená byť ambicioznejší len vtedy, keď naozaj vieme, že energeticky náročné odvetvia majú istotu plánovania a môžu niečo robiť. Takže máme vlastne taký trh rozdelený na dve časti, aj záujmy na dve časti, asi to treba viac zohľadniť. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy 39 a niektoré ďalšie, ktoré sa týkajú leteckej dopravy, tak ich podporujeme a som rád, že aj koordinátor z dopravného výboru je za to a je to, že letecká doprava v Európe, to, čo bude mimo Európy, to uvidíme, keď e ICAO príde k svojim záverom na budúci týždeň, ale v Európe sa chceme k tomu priblížiť. Ja si nemyslím, že je správne, keď dáme oceliarstvu, ja neviem, minus 43 a to spôsobuje problémy a v leteckej doprave hovoríme o znižovaní 5 Takže viac ambícií pre leteckú dopravu. Vôbec nežiadame tie isté ambície ako v, in, ako v iných ET sektoroch, ale mohli by sme to troška zosúladiť. Takže je to dôležité, pretože napríklad železnice ktoré sú oveľa prí, príjemnejšie, priateľskejšie k životnému prostrediu. Napríklad jazdí na prúd, má tam, 100%, má tam tú redukciu 43%, e, takže treba niečo urobiť. Poukazujem aj na pozmenujúci na vrch 270, kde sa o tejto téme hovorí. Lebo si myslím, že možno aj železniciam treba troška pomôcť. Nie je možné, že keď si kúpime listok z Bruselu do Frankfurtu, a potom môžem aj letieť. A v ETS budeme mať e, cieľ 15 plus 30 a keď nastúpim e, do vlaku, tak tam nie sú ani, tam sú tie e, poplatky, ktoré musia platiť, ktoré nemusia platiť letecké spoločnosti a potom to celé je v ETS a 100% dražby, takže tam to musíme troška upraviť Musí to byť spravodlivejšie. A posledný bod spolu s predsedom a, ďaku, a viem, že aj Matias Krote má návrh a síce, že fond na modernizáciu by sme navyšili. Potrebujeme viac peňazí, aby sme v strednej a východnej Európe mali moderné elektrárne, infraštruktúru a článok 10c sa mal na to použiť to ako správne povedal, ten mal mal bezplatné alokácie pre elektrárne. Tú zásadu sme zrušili a myslím si, že problémy v strednej a východnej Európe treba riešiť a možno je na to lepšie použiť fond na modernizáciu, ktorý by sa navýšil. To je koncept, ktorý sa pozera do budúcnosti a je to koncept, kde sa pozeráme do budúcnosti, máme investície do budúcnosti a ja by som bol rád, keby kolegovia podporili tento pozmenujúci návrh. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Višňovská. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, Hneď na úvod možno niekoľko všeobecných pripomienok. Viacero pozmenujúcich návrhov bolo predložených správe pána Dankena. Samozrejme, vzhľadom na systém ETS momentálne máme pocit, že vyvoláva viac problémov, ako ich rieši. A predovšetkým, čo sa týka obmedzenia emisí, tu vyjadrujú určité pochybnosti. Vyzerá to tak, že ten istý cieľ by sa dal dosiahnuť iným spôsobom ktoré by boli menej zaťažujúce na správu aj na dane. A z nejakého dôvodu sme sa rozhodli pre túto veľmi zložitú metódu a máme pocit, že tie sektory, na ktoré sa vzťahuje ETS, e, zažijú veľkú neistotu či výrobné sektory, ale aj energeticky náročné sektory. E, tu je problém potenciálnej záťaže pre sektor a následné hospodárske dôsledky e, so systémom ETS, ale nikto nemá jasnú predstavu o tom, ako tieto problémy riešiť. Po druhé, vieme, že existujú určité riešenia, ktoré by sa dali navrhnúť, ale momentálne je tu stále väčší chaos a neistota pre všetky firmy, ktoré sú súčasťou mechanizmu ETS. Je tu snaha presunú na aukcie a udelovanie mm, povolenie k zadarmo pre koncových, niektorých koncových užívateľov. To však problémy nevyrieši. Podľa nás vedeli by sme podporiť štrukturáciu cien povoleniek a ich prepojenie na potenciálny hospodársky rast, ale to všetko prináša so sebou veľkú mieru neistoty a niektorí z nás možno majú pocit, že by sme mali podporovať e, sektory napríklad elektrárne, ktoré sú pre nás dôležité, pretože sú u nás, v našich regiónoch, v našich volebných okrskoch, tomu rozumieme, ale to môže viesť k ďalším nedostatkom systému chceme vyváženejšie, udržateľné, vyváženejšie, udržateľné riešenia. E, takisto musíme zvážiť otázky tzv. carbon leakage, presunu e, výroby, ktorá znečisťuje. Ak budeme pokračovať s návrhmi ostatných, tak to povedie k veľkej neistote, hlavne čo sa týka tzv. chránených sektorov, e, ktoré zabezpečujú vykurovanie a tu by došlo k presunu emisí CO2 mimo sektora ETS. To musíme zabrániť. Nemôžeme to teraz, ste to riešenie jednoducho všetko, čo máme vyhodiť, aj to zle, aj to dobre. Socialisti aj e PP chcú vylúčiť 10 tých najlepších žiakov v sektore. A potom je tu ešte aj e, prierezový korekčný faktor E, tak ako sa to navrhuje. To znamená, k 10 zariadení z toho vyradíme a nebude dosť povoleniek, tak potom budú mať problém pokračovať, pretože budú stále viac strácať a utrpia dvakrát. Poprvé, že nedostanú bezplatné povolenky a potom od výšky emisí zároveň budú vylúčení aj z ďalších vecí. A to je asi hrozba pre tých lídrov v daných sektoroch a to bude mať následné dopady aj na inovácie. Inovácie by mali právne jedným z hlavných cieľov legislatívy v oblasti ETS. Dnes e, vidíme, že tie najinovatívnejšie závody nepatria medzi tých 5 najefektívnejších. A samozrejme to závisí od štruktúry, ktorú majú. Takže aj z týchto dôvodov v mojich pozmenujúcich návrhoch navrhujem rozšíriť základ, tak aby sme hovorili o 20 najefektívnejších zariadení a to celé sa bude hodnotiť na základe posledných údajov a informácií, ktoré sú k dispozícii, tak aby to bolo korektné. No, v podstate to, čo chceme vyriešiť, to nájdete v mojich pozmenujúcich návrhoch. Musíme sa pozrieť na to, čo bolo navrhnuté na rade v roku 2014 a musíme sa pozrieť podľa mňa aj na tie emisie z výrobných procesov. V niektorých prípadoch jednoducho sa to znižiť nedá. A potom je tu ešte celý aspekt eh, lesov a úloha lesov. To bolo takisto súčasťou dohody a je to dôležitý aspekt. No a potom je tu fond na modernizáciu, ktorý sa týka toho, ako eh, pomôcť najchudobnejším krajinám. Eh, musíme tento modernizačný fond e, zachovať, pretože pomáha beneficientom. Keď chceme harmonizovať princípy kompenzácií nepriamých nákladov, tu si treba dať pozor, aby to nebolo príliš e, nevýhodné pre energetický sektor v niektorých štátoch, pretože potom by bolo ťažké dosiahnuť environmentálne ciele v sektore energetiky. A potom je tu otázka tzv. energetickej chudoby, na to by sme nemali zabúdať a vyššie by sme mali na to reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ries. Ďakujem pekne, že Zefaria musel odísť po hlasovaní, za čo sa ospravedlňujeme. Museli ísť na dôležité stretnutie na Madere, takže dal mi svoje, uh, svoj text pri pozmeňujúci návrhom, ktoré on predkladá, takže prebehnem to tak odražkovite. Takže pán Fahaja, eh, lety do a z Európy jediný sektor hospodárstva, ktorý neprispieva k EU klimatickým cieľom. Uh, Komisia povedala, že emisie sa posúvajú tak, aby vzrástli o 54% a 86 e, v, v porovnaní so situáciou v 90. rokov predstavujú 13,7 EU emisí prepravy roku 2013 do roku 2050. Medzinárodná lodná doprava bude predstavovať 17 globálnych emisí CO2, ak to nebude regulované. Samozrejme, tento rast nie je v súlade s cieľmi EÚ zníženia do roku 2030 a dosiahnutím parížských cieľov. A preto navrhujeme uh, fond pre námornú dopravu, ktorý bude neutrálny, tak aby sme dosiahli ciele a zosúladili to aj s Parížskou dohodou. Áno, viem, že mám hovoriť pomalšie, ospravedlňujem sa. Tento pozmenujúci návrh vychádza z existujúceho EU systému monitorovania E, emisí z lodnej dopravy, aby sa znížili na minimum extra administratívne náklady pre majiteľov lodí aj orgány. Fungovalo by to asi takto majiteľia plavidiel, ktorí budú prichádzať alebo odchádzať z EU prístavov, budú si buď musieť kúpiť priamo EU ETS povolenky, aby pokryli svoje CO2 emisie, alebo a musia zaplatiť ekvivalentnú čiastku do fondu, ktorý bude kolektívne kupovať a preozdeľovať požadovaný počet povoleniek v ich mene. Tento fond by fungoval aj ako mechanizmus e, presunu hore-dole, tak aby príjmy z týchto povoleniek e, viedli k zefektívneniu lodnej dopravy a prístavov Eh, bude sa investovať do retrofitu, inovatívnych technológií a ďalších systémov. To by asi prinieslo 1 miliard eur na, hneď na začiatku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gardini. Áno, ďakujem pekne. Ja by som sa chcela zamerať na to, čo je pre mňa hlavnou prioritou, nepriame náklady. Musíme sa postarať o to, aby aktuálne deformácie systému ETS sa jednoducho odstránili, pretože to vedie k internému dumpingu, pretože kompenzácia nepremých nákladov je dobrovoľného charakteru, iba zo pár krajín to robí, pretože iba zo pár krajín to jednoducho môže dovoliť. Takže ak zrušíme túto možnosť kompenzácie len na dobrovoľnej báze, posunieme sa vpred. Ja si nemyslím, že systém môže ostať v aktuálnej podobe a nechápem, po tom, čo som si vypočula ostatných, aj zastupcov členských štátov, nechápem, prečo sú takí neochotní meniť tieto veci. My nechceme zrušiť systém kompenzácií, len chceme zabezpečiť to, aby sa uplatňoval pre všetkých. A keď sa to nebude uplatňovať na všetkých, tak budeme mať obrovské rozdiely v Európe a ešte stále väčšie deformácie. V závislosti od toho, kde sú spoločnosti registrované, sú v veľmi rozdielnych situáciách, ak nezmeníme status quo, ak sa pozrieme na obdobie 21 až 30, ak chceme, aby ETS v podstate znašal, kompenzoval tie náklady 25 až 30 eur, potom, ak firmy sú v nejakej krajine, kde neexistuje systém kompenzácie, tak si viete predstaviť, aký dramatický dopad by to na ne malo. Ja vítam to, že v parlamente ľudia berú túto vec vážne. Je tam asi 70 pozmenujúcich návrhov i pre Anvy, ale chcem požiadať kolegov v parlamente, aby e, naozaj sa na to pozreli zblízka. Chcem sa poďakovať spravodajcom, ktorí na tom pracujú. ale myslím si, že musíme byť ambicioznejší. Predkladá sa množstvo návrhov a tie návrhy sa veľmi líšia. Ten náš návrh je pomerne jednoduchý. Chceme mať kompenzačný systém, ktorý bude stávať na určitom objeme zisku. Je to pozmenujúci návrh 381. Ak by to takto nefungovalo, tak eh, musíme pr- mm, prísť s iným systémom, podľa mňa. Možno, že by sme nemali zachádzať príliš do detajlov. Možno, že komisia by mala predložiť konkrétnejšie návrhy, ale v každom prípade potrebujeme nejaký systém, základ nejakého systému, ktorý bude harmonizovať na európskej úrovni vo všetkých členských štátov bez akýkoľvek deformácií kompenzáciu pre rôzne spoločnosti. Ako som už hovorila, tu nejde iba o priame náklady, ale aj o pre- nepriame náklady. A nechápem, ako si môžeme vôbec predstaviť efektívny mechanizmus bez toho, aby kompenzačné systémy e, neboli povinné. Keď budeme mať kompenzačný systém, a ktorý sa bude uplatňovať všade a bude dobrovoľný, tak tie rozdiely budú stále väčšie a väčšie. Ako som už povedala, pravdepodobne to je na komisiu, aby určila tieto veci a určila, aké percento je potrebné preto, aby sme mali harmonizovaný systém v celej Európe. Ale ja si myslím, že naozaj to je veľká priorita. A zároveň som presvedčená o tom, a to je druhá priorita, ale som presvedčená o tom, že potrebujeme sa pozrieť aj na to, koľko bezplatných povoleniek e, do priemysel dostane tieto bezplatné povolenky nepôjdu do tých odvetví, ktoré najviac nečistujú, ale do tých, ktoré splňajú požiadavky, ktoré zavádzame. Pôjde to tým, ktorí si počínajú najlepšie. Ale musím si dať pozor, pretože žijeme v, glo- v globalizovanom svete a veci sa veľmi rýchlo menia. A keď hovoríme o priemysle, hovoríme o pracovných miestach, pracovné miesta znamená rodiny, rodiny, ktoré chcú prežiť, mladí ľudia, ktorí sa chcú dostať na trh práce. A nemali by sme to vnímať len z pohľadu podniku nejakého podnikateľa. Za tým stojí mnohí ďalší, stoja za tým rodiny, mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu, čiže e, to má ďalšie rozmery, na ktoré nesmieme zabúdať. Takže nepriame náklady sú veľmi dôležité a musíme dať veľký pozor na tom, ako rozdávame bezplatné povolenky tým, čo si najlepšie počínajú. Ďakujem pekne. Pán Balco. A teraz pán Balco, takže ďakujem za slovo. hovoríme o systéme ETS a EU. A tam sú dve extrémne stanoviska. Jedno sa neuvádza otvorenie, to je z ekonomie, z hospodárskych kruhov. To sa chápe za prekážku, e, tam chápu ETS za prekážku v účasti na svetovom trhu Druhý názor predstavujú radikálny zelený alebo oddaný zelený, tak povediac, ktorí chcú od tohto systému, systému ETS, aby postupne odstavil elektrárne na fosílne palivo, pretože ETS prinúti jednotlivé krajiny sa transformovať a prejsť na zelenú cestu. Jedna vec je istá a o tom treba hovoriť. Systém ETS ako taký zaručuje, že EÚ dodržiava medzinárodné záväzky v oblasti emisí CO2. Toto je taká automatická garancia. Tu vieme určite, že EÚ chce dosahovať lepšie výsledky. V roku 2030 by sme už chceli mať znížené emisie o 40 ale viem si predstaviť, že pôjdeme aj ďalej, možno 60 Ako sa to dosiahne? Dosiahne sa to takto. Ak je niekde nejaká oceliareň v Maďarsku, a dáva prácu 10 tisícom ľuďom. A táto firma nie je veľmi moderná, i keď sa pokúšala modernizovať svoju e, činnosť a znižovať emisie. Avšak, keď len e, najlepší dostanú voľné e, kvóty, ďalším krokom je zavrieť túto firmu. A to nie je to isté ako staré auto, samozrejme a kúpim si nové potom, pretože mi záleží na životnom prostredí. Nie, my tu hovoríme o veľkých investíciách a to isté platí aj pre odbor, odvetvie energetiky. Ak povieme, že niektorá elektráren sa musí zatvoriť napriek tomu, že dobre funguje, tak v Maďarsku nemôžeme ani využívať veľmi vietor a snečnú energiu výlučne. Takže samozrejme potrebujeme vla- e, pracovať, musia zabezpečovať obyvateľstvo. Tak čo sa stane, ak budeme mať ambiciózny cieľ? Teraz, ako hovorím, energia prichádza z Ukrajiny. To znamená, zatvorí sa táto elektráreň v Maďarsku, emisie sa znížia v tej krajine, avšak ale kúpime si elektrickú energiu z Ukrajiny a to vyvolá väčšie emisie na Ukrajine. Takže ako znižiť emisie na globálnej úrovni? To je tá správna otázka. Tak, že EÚ zodpoveda za 10 emisí. Ani to sa nedá znížiť, pretože to sa pre, preniesie na Ukrajinu a v prípade oceliarstva do Číny. Hovoríme nielen o ochrane miest, e, pracovných miest, a potom sa zameráme na carbon leakage, únik e, uhlíka, ale nepodarilo sa nám dosiahnuť zníženie CO2 emisí na globálnej úrovni a preto a chceme vážne znížiť CO2 a tu máme cieľ 40 tak musíme pamätať aj na tento dôležitý aspekt. Ďakujem. Ďakujem. Už sa nikto ďalší nehlasí o slovo. Ale predsa, nech sa páči, Pilar. Iba stručne chcem hovoriť o tom, eh, čo povedala pani Gardini, respektíve súhlasím s tým, môžem to podporiť. Som vystupoval predtým na výbore Agri, takže preto meškám. A e, pokiaľ ide o tie kompenzácie za tie náklady, s tým súhlasím. A chcem takisto povedať, že toto nariadenie vytvorí mnohé problémy pre podniky, ktoré k e, tým budú zasiahnuté, takže na to treba pamätať. Konkrétne treba dávať veľký pozor, pokiaľ ide o tému tých voľných povoleniek a takisto pokiaľ ide o to znižovanie. My si myslíme, že maximálne to treba znižovať od tých 22%. E, Ďalej to nebudem e, už naťahovať, pretože máme tieňového spravodajcu a s ním to spoločne e, preberáme. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dám slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne. Zaznelo tu veľa Nemyslím si, že sa mi podarí na všetko odpovedať. Máme teraz mnoho pozmenujúcich návrhov, na to budeme reagovať, ale zatiaľ by som povedal tri veci všeobecného charakteru v kontexte diskusie. Ako dosiahneme tú e, rovnováhu medzi e, uhlíkovým únikom a dosahovaním našich cieľov. Takže musíme byť ambiciozní. Dokázali sme znížiť emisie a nemáme dôkazy o uhlíkovom úniku. A výskumníci to momentálne tiež skúmajú, výskumní pracovníci. A myslím, že môžeme byť hrdí na náš úspech. Byť úspešní v budúcnosti, tam potrebujeme veľa vecí. Musíme aktualizovať referenčné hodnoty, minimalizovať potrebu odvetvových korekcií. A potom je tu ešte jedna vec, ktorá je dôležitá. A to je, ako podporiť v legislatíve priemyselné inovácie. Musíme mať legislatívu, ktorá pomôže našmu priemyslu prejsť prelomovými technológiami. A to je tiež súčasťou nášho návrhu, ten fond na inovácie. A všetci z vás by ste mali byť súčasťou úvah o tom. Ešte jedna konkrétna vec k tomu, čo povedal Tieňový za EPP. To je aktualizácia referenčných hodnot a návrh komisie. My vychádzame len z zistených údajov a chcem zdôrazniť, že to, čo navrhujeme, je výsledok použitia starých aj nových údajov. Takže používame nové údaje, ktoré treba vyzbierať ešte a, a staré údaje, ktoré už máme. Prečo chceme používať aj staré údaje? Pretože keď ideme do Číny a inde, tak tie referenčné hodnoty ktoré sme vypracovali pred niekoľkými rokmi, tak to nám každý závidí, keď cestujeme po svete, že máme informácie o našom priemysle. A myslíme si, že treba z tohto vychádzať a nemali by sme tieto údaje jednoducho zahodiť, ale treba ich aktualizovať. Jednoducho máme predvydateľný prístup, ktorý nám umožní plánovať, aj priemyslu umožní plánovať a teraz ako pokračovať v úspechu a neuniknúť do uhlíkového únika, úniku? Musíme pomôcť tým členským štátom na východe, ktoré majú nízke príjmy, aby modernizovali svoje energetické odvetvie. A toto podľa komisie pomohlo a keď sa naši vedúci predstavitelia v roku 2013 rozhodli na ambicioznych cieľoch, Nebolo to preto, že by chceli byť dobrí k jednej časti Európy a nie k druhej. Je to len výsledok všetkých analýz, ktoré sme robili a bolo jasné, že tieto krajiny stojí pred veľkými investičnými výzvami a ich príjmy nie sú vysoké. Takže aj toto pochopenie medzi premiérmi, hlavami vláda štátov sa odráža v našej práci. Potrebuj, my chceme prísť s nástrojmi, ktoré sú funkčné, dá sa s nimi pracovať a uvidíme aj, ako sa ďalej vyvinie fond na modernizáciu. Ten určite pomôže pri modernizácii energetiky v štátoch s nízkym príjmom. Ešte jedna z vecí je, ako sú tieto mechanizmy zriadené a ako by mohli e, spustiť súkromné investície Takže tieto nástroje, ak budeme úspešní, by mali naozaj prilákať aj súkromné investície, pretože ten fond samotný nestačí, potrebujeme viac peňazí. A tretia vec, o ktorej som chcel tu hovoriť v súvislosti s poznámkami zeleného tieňového spravodajcu, Vonku prebieha živá debata, ktorú sledujeme. Je to o tom, či je systém dosť silný, ako to vyzerá z hľadiska e, zainteresovaných strán, kedy je uhlíkový trh úspešný a kedy nie. Hovorí si, že názory sa, sú rôzne aj vo e, analytickom komunite, aj medzi výskumníkmi. My, keď pripravujeme návrhy, sa riadíme tým, že naši vedúci predstavitelia povedali, že nie len, že máme viesť, ale má mať fungujúci trh s uhlíkom. A takto sa nám podarilo dosiahnuť tento 40-percentný cieľ. A komisia povedala v Rade pre životné prostredie, že je pripravená zamýšľať sa nad posilnením ETS ako dekarbonizačného nástroja v energetike. Takže sme pripravení, sledujeme diskusiu, ktorá tu prebieha. Nie sme uzavretí, ale všetko musí byť v tom, čo povedali, duchu toho, čo povedali vedúci e, hlavy vláda štátov. Ďakujem. Toľko som chcel k tomu povedať. Ďakujem veľmi pekne. Na záver dávam slovo spravodajcovi, aby ukončil diskusiu, aby to zhrnul. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za diskusiu. Ja dúfam, že budeme môcť všetko to, čo ste tu povedali, ešte dobre zužitkovať. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz ešte lehoty. Hlasovanie bude v decembri vo výbore a na plenárke budúci rok. Ďakujem.